the President of Ireland. Meine Damen und Herren, Dámy a páni, Prosím vás pekne, aby ste zaujali svoje miesto. There is your headphone on the right. Meine Damen und Herren, es wäre eine große Ehre, den Präsidenten der je pre mňa veľká čest eh, privítať medzi nami pána prezidenta Higginsa, prezidenta Írskej republiky. Vítajte v Európskom parlamente srdečne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Higgins wird. Vážení kolegovia, kolegyne, dnes sa nám prihovorí pán prezident. Prvne už mu dám slovo. Chcel by som povedať, že je to pre mňa naozaj e, veľká česť e, privítať medzi nami takisto aj veľkovojvodu z Luxemburku, pána Guillaume s manželkou, ktorí sa nás pozerajú z hornej tribúny. Vítajte. freue mich ebenso, dass neben Ihnen Tiež sa teším, že popri nich je aj pani manželka prezidenta Higginsa. Takže tiež vás vítam tu v Európskom parlamente. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wort hat jetzt der Präsident der Republik Irland. Dámy a páni, teraz by som dal slovo pánovi prezidentovi Írska, Michaelovi Higginsovi. uppdra en call uh, till na heorpa. Cení poslanci Európskeho parlamentu, pán komisár Degen Quinn, som veľmi potešený a ja chcel by som um, vám chcel srdečne poďakovať za to, že môžem sa vám prihovárať dnes v tejto snemovni, kde sú zástupcovia občanov, ktorí boli priamo demokraticky volení v 27 členských štátoch, čo ich skoro bude 28. Um, ehm, je, na steny poslanci Európskeho parlamentu. Dovolte, aby som vám poďakoval, že sa môžem prihovoriť tejto snemovni, ktorá spája demokraticky volených zástupcov 27 členských štátov, ktorých čoskoro bude 28 v Európskej únii. Prihováram sa vám eh, ako prezident Írska ostrova, ktorý bol vždy spájaný s európskymi otázkami krajinou, ktorá sa vždy dívala smerom von žijú tam ľudia, ktorí majú veľmi úzke spojenie s európskou a kultúrou a učením Európy aj v celej svojej rozmanitosti už do dávnych čias. A je to národ, ktorý bol neustálou súčasťou európskeho hlasu dokonca aj keď Írsko bolo siedmikrát predsedajúcou krajinou Rady ministrov. V rámci našich starých ešte keltských vzťahov pokračujeme v nich ďalej a neustále sme podporovali európsku jednotu. My, e, Íri, sme vždy boli tomuto zaviazaní. Európa vždy mala svoje veľké miesto v írskej mysli. A v našom gelskom jazyku mytické príbehy Európy boli vždy prítomné a niektoré z našich moderných eh, hier si pripomínajú ehm, staré eh, grécké a rímske ehm, malecké eh, kúsky, ktoré títo hm, diela predchádzali ešte anglickému jazyku a írsky jazyk bol veľmi silno ovplyvnený aj starými európskymi príbehmi. A my mýtmi a dielami ako napríklad e, Homerová Odisea a podobne. A naozaj európske národy mali veľmi veľký rešpekt e, u írskeho národa. Avšak e, bolo to práve ten duch, spoločný duch, e, ktorý Íri hľadali v svojom veľkom príspevku. Tak to bolo aj v júli 1950, kedy vtedajší írsky premiér John Costello spoločne s írským ministrom zahraničných vecí Seanom McBrideom, ktorý bol laureátom Nobelovej ceny mieru, ktorí vycestovali e, do Luxor-le-Bain, aby oficiálne oslavovali 1400 výročie v Kolumbanusa, veľkého učenca európskeho a írskeho a bol to Kolumbanus, ktorý zakladal um, cen, vzdelávacie centra, kláštory a podobne od Severného Írska až po Bobio, kde napokon Kolumbanus zomrel. A bolo ten duch občianstva na takej európskej úrovni, ktorý by mohol um, motivovať um, Európanov tak, aby um, dve slova Európsky a Únia vytvárali určitý, určité naplnenie a sa to tohto roku sa to prejavuje a preto sme aj tento rok venovali Európskemu roku občanov. Avšak e, teraz by som sa ešte vrátil späť k tomu stretnutiu v Luxe Band v júli 1950. Vypadol mi zvuk. About that meeting in Luxe Le Bon, July 1950, Nebolo tomu tak eh, ani v júli 1950, ako som eh, ako to bolo v prípade aj súčasných mnohých e, rokovaní, e, skutočný dôvod stretnutia nebol celkom zverejnený. Ehm, hovorilo sa, že bol tam iný účel, bol tam pápežský nuncius Francúzska, monsignor Roncalny, ktorý sa neskôr stal pápežom Jánom 23., tak ale z práce sorbonskej profesorky Marguerite Marie Dubois, ktorá bola filozofkou a lexikografkou a sme sa dozvedeli, že v podstate dôvodom tohto stretnutia bolo stretnutie Roberta Schumana s ministrom zahraničných vecí Francúzska a mhm. podobných zmyšľajúcich ďalších predstaviteľov európskych krajín, aby e, spojili krajiny Európy. A Schuman, ktorý sa vrátil späť eh, k tým, tomu, tým pôvodným účeniam eh, Kolumbánusa a označil ho za um, svetého patróna, ktorý ktorý bude e, dohľadať nad zjednotenou Európou. A toto stretnutie, na ktorú sa zúčastnil aj Jean Monnet, vlastne bolo reakciou na veľmi čerstvé a hrozné udalosti. Avšak e, na tým, to stretnutí uznali ohromnú hodnotu, e, bohatosť e, učenia, filozofie, morálnych inštiktov, ktoré sú v európskych mysliach a snažili, snažili sa nielen nahradiť vojnu mierom, ale snažili sa vytvoriť určitú víziu pre európske národy, ktoré budú spolupracovať inkluzívnym spôsobom. A vonkoncom to nebola len taká abstraktná predstava, bol to skutočne praktický návrh, ktorý vznikol v hlave a bol poháňaný srdcom a spájal e, hospodárstvo aj etiku vo svojich ašpiráciách v spoločnú zdieľanú Európu. Avšak e, inšpirácia zakladateľov Európskej únie, ktorú sme zdedili, e, to nie je v po, nie je možné považovať za neustále garantované um, pretože dnes občania v Európe sú ohrozovaní určitým posunom k disharmónii, strate sociálnej e, súdržnosti, obnove racizmu a nedostatočnej alebo deficitu demografickej, demokratickej zodpovednosti. Takže e, možno by bolo t- sú tu určité, určité e, mraky, ktoré vlastne ohrozujú e, Európu ale my musíme pracovať aj ďalej, parlament musí pracovať ďalej, ehm, musíme už pracovať s európskymi občanmi, keď chceme, aby išli voliť, e, pretože voľby sú dôležité. Je potrebné takisto volať e, po zodpovednosti politikov. Ak národné parlamenty alebo Európsky parlament mali stratiť svoju zodpovednosť, tak kde už má byť zodpovednosť? Existuje nejaká alternatíva, ktorá by mohla splniť požiadavky skutočnej demokracie? Ja myslím, že nie. A myslím si, že parlamenty musia e, sa poučiť vlastných skúseností z tej svojej intelektuálnej e, kapacity, schopnosti a využiť e, to najlepšie zo súčasných intelektuálnych prác a robiť, rozhodovať pluralistickým spôsobom. Ja som presvedčený, že v tom tomto roku, roku európskeho občana. Vy ste dôležitou súčasťou Európskej únie, pretože ste boli priamo volení občan, občanmi a chcel by som vám zaželať eh, všetko dobré vo vašej práci a aj v vašej spolupráci s ostatnými európskymi inštitúciami a osobitne v rámci vášho dialógu s vašimi voličmi, občanmi Európy, pretože oni sú občania, ktorí eh, dávajú parlamentu dôveru počas volieb a správne potom môžu očakávať, že parlament bude reagovať na ich potreby. Eh, ja veľmi vítam zvýšenie vplyvu Európskeho parlamentu v spolurozhodovaní ktorý napríklad parlament má pri schvalovaní viacročného finančného rámca. To je právomoc, ktorú tu ešte parlament nemal, keď som tu bol na návšteve eh, v roku 1996 eh, ako predseda Rady ministrov kultúry. Nuž, ale ako by zakladateľ Európskej únie reagovali na súčasnú situáciu? Môžete si položiť túto otázku. Vieme, eh, že ako tvrdo jednotlivé inštitúcie vrátane tejto tvrdo pracovali ehm, na riešenie ekonomickej krízy. Vieme, ako sa snažili ehm, hľadať riešenia a však e, sú, musí sa nájsť riešenie, ktoré, na ktoré sa ťažko hľadajú zdroje, avšak um, my, Európania, e, často e, ignorujeme, že sa tu vytvára názory na báze ratingových agentúr a podobných, ktoré vonkoncom nie sú volené, nie sú ani zodpovedné.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 Niečas, často niektoré e, štáty nepreukazujú dostatok e, solidarity e, s, s ostatnými. Tiež niektorí občania majú pocit, že v všeobecnosti ekonomický slovník v súčasnosti bol nahradený už len suchými technickými výrazmi, ako napríklad čistými výpočtami, ktoré sú len abstraktnými a nie sú, alebo nesúvisia so skutočnými problémami, ako napríklad je nezamestnanosť, ktorí e, sú akoby vonkoncom otrhnuté od toho, aké, aký dopad môžu mať takéto e, e, opatrenia. Díva sa tu len na to, aký dopad to má na špekulatívne trhy. A európsky občania sú všetci občania tejto únie a mali by byť e, súčasťou e, všetkých e, politických, sociálnych, ekonomických a intelektuálnych snách. Európa momentálne má veľké problémy, osobitne vo vzťahu k nezamestnanosti a nemôžeme len jednoducho nahradiť naš, našu dôveru v tento model, ktorý by mal e, vyriešiť také problémy, ako je nezamestnanosť, e, s tým, že by sme mm, sa spoliehali len čisto na ekonomické teórie, ktoré sú príliš akoby obmedzené a možno, že aj pochybné z hľadiska riešenia alebo zohľadňovania sociálnych dôsledkov svojich e, výsledkov. namiesto toho, aby sme v Európskej únii hľadali rozdiely medzi silnými a slabými. Práve by sme mali skôr mať jazyk solidarity, jazyk súdržnosti, inkluzívnu retoriku, ktorá bude podporovať Európsku a politickú úniu, v, aby sa dosiahla v budúcnosti mier, prosperita a treba udržateľným spôsobom. Je to určite veľká výzva, nielen preto, že ak sa nám to nepodarí, tak naozaj sa dostaneme do takej ekonomickej krízy, ktorá povedie vedie k strate legitimnosti únie. A naša únia bola založená na hodnotách, hodnoty, ktoré rešpektujú osobnú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv. Táto únia tú svoju legitimnosť čerpá z podpory občanov. A toto prepojenie s občanmi e, znamená, že oni musia veriť, že únia je ich a je pre nich. Toto je veľmi dôležité. Be bez toho sme my na voľnom mori a e, občania e, jednoducho potrebujú, aby niekto hovoril k ich srdcu aj k ich rozumu. A takéto ubezpečenie e, musí znamenať, že únia bude naďalej E, úzko previazaná so svojimi zakladajúcimi zmluvami. Pred mnohými rokmi Jacques Delors vyhlásil, že Európa potrebuje dušu a zostáva to pravdivé aj dnes. Ale nemali by sme zabúdať, že sme zdedili e, veľmi dôležité európske hodnoty, vyplývajúce z gréckej demokracie, rímskeho práva, Eh, judeokresťanskej tradície, reformácie, osvietenstva a veľkej demokratické revolúcie, ktorá sa začala vo Francúzsku. Európa preto je viac než len miesto, kde prebieha súboj medzi našimi občanmi, kde eh, jednoducho občania musia žiť eh, svoje, alebo teda musia, musia sa vzdať svojho života v prospech služby nejakému abstraktnému modelu ekonomiky a kde, obč- kde občianská spoločnosť nesmie byť spochybňovaná a e, nesmie byť e, testovaná v demokratických voľbách. E, my momentálne čelíme určitej budúcnosti, kde bude potrebné čerpať z týchto našich základných hodnot silu a snažiť sa o posilňovanie súdržnosti a solidarity, tak medzi členskými štátmi, ako aj medzi občanmi našej únie, medzi Európskou úniou a zbytkom sveta. My musíme spolupracovať preto, aby sme budovali lepšiu spoločnosť, lepšiu spoločnosť a lepšiu budúcnosť spolu. Presne ako povedal Jacques Delors, eh, a hodí sa to aj na súčasnú krízu, Európa potrebuje nielen hasičov, potrebuje aj architektov. Prvou a najnaliehavejšou úlohou je vrátiť Európu Eh, späť do eh, časov, kedy eh, existovala zamestnanosť, ktorá bola udržateľná a vrátiť ju do situácie, kedy je možné dosávať reálny rast. E, pre spoločnosť nie je nič korozívnejšie ako situácia, kedy sa rozmáha nezamestnanosť, a to najmä medzi mladými. Dnes e, v celej únii je bez práce 26 miliónov ľudí, z toho 5,7 milióna sú mladí ľudia a 115 miliónov je ohrozených e, príliš vysokou úrovňou chudoby a sociálnej exklúzie. Jednoducho si nemôžeme dovoliť, aby toto pokračovalo. Írske predsedníctva preto vždy čerpali e, ducha a silu z, z zakladajúcich zmluv a súčasné írske predsedníctvo má tvorbu pracovných miest na prvom mieste svojej agendy. Európska rada sa dohodla, že riešenie nezamestnanosti je najdôležitejšou sociálnou výzvou, ktorej teraz čelíme. Na minulomesačnom sociálnom samite e, som varoval, pán predseda, pred dopadom e, zvyšovania nezamestnanosti a chudoby v Únii. Ja by som odporučil, teda ja som veľmi rád, že sa podarilo dosiahnuť dohodu na Európskej rade vo februári o e, tzv. iniciatíve pre zamestnanosť mladých a e, takisto ďalšie návrhy komisie, ktoré začnú fungovať na začiatku budúceho roka, boli schválené a takisto vítam dohodu, ktorá bola dosiahnutá na rade ohľadom e, tzv. garancie pre mladých, ktorá zabezpečí, že všetci mladí ľudia do veku 25 rokov dostanú alebo budú mať k dispozícii zamestnanie vysokej kvality, že budú mať možnosť sa vzdelávať, e, či už na vysokej škole alebo na, na, na e, učňovskom vzdelávaní a to do 4 mesiacov od chvíle, kedy sa stanú nezamestnaní, ale musíme robiť o mnoho viac. Musíme zabezpečiť, aby sa zúčastňovali aj ženy na e, pracovnom procese, aby starší neboli e, ponechaní na okraji, aby takisto tí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, dostali nástroje, ktoré ich vrátia naspäť do e, pracovnej sféry. A navyše musíme zabezpečiť, aby všetci európsky občania, ktorým hrozí strata zamestnanosti, neboli ohrození aj exklúziou z účasti, najmä na kultúrnom priestore vo vlastnej komunite. My potrebujeme zvážiť to, ako e, podporiť ľudí pri vytváraní pracovných miest, ako e, napríklad podporiť malé a stredne veľké podniky, ktoré sú, e, ktoré sú životnou tekutinou mnohých našich komunít. Potrebujeme zabezpečiť to, aby sa vytvárali príležitosti pre tieto malé a veľké spoločnosti aj pre ostatné. A tiež potrebujeme podporovať kreativitu, inovácie a podnikateľského ducha. Vízia Európy je samozrejme v tom, že sa nehladí len do vlastného vnútra. Európsky model e, bol inšpirovaný, e, inšpiroval mnohých ďalších na ich ceste k mieru a demokracii pri budovaní inštitúcií a v tomto e, sa nesmieme nechať učičíka tým, čo bolo dosiahnuté v minulých rokoch. Európa môže ešte stále byť akýmsi majakom nádeje a podpory pre mnohých, eh, ktorí vo svete majú menej šťastia. Môžeme viesť eh, svojim príkladom, môžeme hovoriť eh, jedno, jednoznačným hlasom o klimatických zmenách, uznávať, že to minimálne prispieva k našim globálnym problémom a Európa už teraz je najväčším darcom napríklad v boji proti hladu a aj boj proti hladu v rámci Európy tomuto môže pomôcť. Európska únia sa snaží komunikovať aj so zbytkom sveta a nesmie tu stratiť svoju autoritu a dôveryhodnosť. Európa Ehm, musí prekonať svoje súčasné hospodárske problémy a nesmie zabudnúť na záväzky, ktoré eh, vykonala v riešení globálnych eh, víziev, eh, ktorým je napríklad hlad, chudoba, ľudské práva alebo klimat, tzv. klimatická spravodlivosť. Ja dúfam, že o toto neprídeme a preto si myslím, že je potrebné potvrdiť ten, ten žičlivý idealizmus v, v srdciach Európanov a mali by sme tiež pracovať veľmi solidárne so svojimi partnermi opatrenia, ktoré e, nahradia miléniové rozvojové ciele, v no, tom, ako budú rešpektovať svoju diverzitu a rôzne cesty e, vývoja, e, musia neustále vo svojom centre zachovávať ľudské práva. A toto bude veľký test pre Európu a globálnu komunitu. Ja sa domnievam, že Európska únia, ktorá bude mať odvahu čeliť aj svojej minulosti, aj tým temnejším obdobiam veľmi otvorene, a bude schopná budovať budúcnosť e, a nezabúdať pritom na hodnoty, ktoré zahrňajú všetku, všetko ľudstvo. E, bude schopná e, dosiahnuť diverzitu a vykonať veľmi dôležitý príspevok. Žiaľ, takýto integrovaný diskurs v súčasnosti chýba. Aktuálny diskurs Aktuálny diskurs e, žiaľ je intelektuálne e, v pasci a je v štruktúre, ktorá sa e, zjavne nechce zmeniť a z ktorej je nemožné uniknúť, ako sa chýba východ. A keďže nie sú k dispozícii iné možné modely alebo prístupy, teraz sme ohrození tým, že sa dostaneme do akejsi slepej uličky morálnej a intelektuálnej impotencie. A e, pritom všetci máme k dispozícii e, veľmi bohaté dedičstvo intelektuálnej, radikálnej práce a výsledkov práce našich predkov, e, z ktorej môžeme čerpať. A mali by sme si pripomenúť aj to, že pri energetickom skúmaní nových smerov myslenia, ktorými sa napríklad vyznačovalo európske osvietenstvo, ktoré bolo samo sformované na báze myšlienok z iných osvietenstiev, sú aj veľmi e, dôrazné príklady e, odchýlok a disidencie alebo e, iných myšlienok a my by sme nikdy nemali zabúdať na to, čo, aký odkaz nám zanechali napríklad Diderot, Kant alebo Herder, ktorí vo svojich časoch identifikovali chyby osvietenstva, ktoré podporovalo predsa len imperializmus a e, prostredníctvom svojich kníh, pamfletov a verejných vyjadrení podkopávali, e, podkopávali jednotný hegemonický model e, hospodárskej teórie nielen v Európe, ale aj inde. A práve tento hegemonický model dodnes zostáva hlavnou chybou a tento typ neoklasickej ekonomiky, teda tento typ neoklasickej ekonomiky je samozrejme užitočný, ale len pre obmedzené a špecifické úlohy. Ale E, nepostačuje ako jediný prístup na riešenie našich problémov a budovanie našej budúcnosti. Potrebujeme e, nové pluralistické politické a ekonomické modely a potrebujeme v emancipačnom diskurze e, presadiť tieto modely aj v širšom svete. A ja si myslím, že je to možné. Pretože ten dominujúci model a diskurs, ten nepostačuje. A preto je potrebné aby sme definovali nové cesty a, nové, a, nové, a nové politiky. E, tu musia zostať e, k dispozícii pluralistické voľby v politike a e, samozrejme musí byť zachovaná demokratická zodpovednosť a relevantnosť, ak chceme riešiť súčasné výzvy. A ako poslanci Európskeho parlamentu ste to práve vy, ktorým by som chcel adresovať tieto slova. Prosím, presadte tieto nové modely do európskeho diskurzu, dajte im eh, k dispozícii priestor v štruktúrach výborov parlamentu a v inštitucionálnej štruktúre únie. Ale na to, aby sme dosiahli takúto zmenu v diskurze, je veľmi dôležité podporiť úlohu jednotlivcov a intelektuálov. A ja by som týchto verejných intelektuálov chcel požiadať, aby brali svoju úlohu nielen technicky, a odborne, aby sa, neod, aby sa eh, neupínali len na technokratické riešenia, v neprospech, v neprospech demokratickej zodpovednosti. Návrh, aby občania a ich zástupcovia e, boli braní ako e, osoby, ktoré nie sú finančne alebo hospodársky dostatočne vzdelané na to, aby dokázali vykonávať rozhodnutia, ktoré sú potrebné na presadzovanie politik, ktoré majú vplyv na ich život, či už sa, týka, či už sa to týka e, nezamestnanosti, bývania, zdravia, vzdelávania alebo životného prostredia má veľmi závažné dopady na legitimnosť. A ja si myslím, že toto je e, predpoklad, ktorý ohrozuje samotnú demokraciu, pretože takýto, takéto e, takéto abstraktné ponímanie ekonomického priestoru, kde e, sú ľudia nahradení číslami a spoločnosti prestavujú existovať, to momentálne búra to prepojenie s etikou a solidaritou, ktoré potrebujeme. Európska únia musí byť rešpektovaná ako veľký projekt, e, ktorým vždy bola a musí preto čerpať zo svojho intelektuálneho dedičstva a intelektuálnych e, predstav a existujúceho talentu a kapacít súčasných obyvateľov Európy. A pokiaľ to má byť únia plne autentická, musí byť charakterizovaná solidaritou. Teraz by som chcel uzavrieť e, svoje vystúpenie. Ak Európska únia a jej perspektívy nebudú takto autentické, tak e, musí byť upravená. Musia byť vykonané zmeny v jej e, vedomí a odhodlaní, musí byť potvrdený idealizmus a intelektuálna sila, ako aj morálna odvaha, ktorá hnala zakladajúcich, otcov zakladateľov únie. Európske členské štáty majú svojich obyvateľov majú svoju históriu a súčasné potreby aj možnosti, ktoré treba zdieľať. A ak by sme len alternatívne vnímali e, svojich občanov e, len ako e, premenné, ktoré závisia od nás, ako prvky verejnej mienky pre ratingové agentúry, ktoré nezodpovedajú žiadnemu ľudu, tak by sme skutočne redukovali aj sami seba, aj svojich občanov na obyčajných spotrebiteľov, na pešiakov, na šachovniciach, kde kto si iný ťahá tými hlavnými figurkami a plánuje finančné ťahy e, v hre, ktorá je založená na predpokladoch, ktoré sú slabé. Sú slabé a e, učenecky neotestovateľné a nepotvrditeľné, a veľmi často aj nedeklarované a teda netransparentné. A preto by e, sme mali žiadať, aby naše rozhodnutia boli normatívne ale skôr než čiste finančne technokratické by som chcel navrhnúť, aby predstavili integráciu našich intelektuálnych schopností. Mali by sme eh, v našich rozhodnutiach eh, obhajovať a prehlbovať demokraciu. Ja by som eh, hneď mm, priznal, že verím v utilitárnosť v mnohých oblastiach logistickej ekonomiky, ale tiež sa domnievam, že metódy by mali byť povýšené na náhradu za integrovaný E, integrované multidisciplinárne učenectvo, ktoré práve dnes potrebujeme a ktoré jediné môže vyriešiť e, výzvy v rôznych kontextoch a v rôznych krízach, e, kde jedine techno, alebo čiste technokratický prístup je nedostatočný. Ak chceme v Európskej únii dosiahnuť miera prosperitu, ktorú si predstavovali naši zakladatelia a ktorú pravdepodobne naši občania ešte stále žiadajú dnes, Mm, ja síce chápem, že sa boja súčasných okolností, ale potrebujeme stratégiu, ktorá využíva výskum, mm, učenie a svetonázory všetkých sociálnych vied, etiky a filozofie. Vážený pán predseda, poslankyňa poslanci Európskeho parlamentu, ministri, komisária, vedúci skupín, zo sútoku rôznych histórií, z našich súčasných problémov, našich strachov a špirácií, e, aspoň dúfam, sa e, vynorí e, mnohofarebný obraz, ktorý bude pozostávať z mnohých, eh, z mnohých nití a eh, bude pripomínať, čo doňho ľudský duch vodkal eh, a akú nádej pri jeho malovaní, pri jeho tkaní využil. Môže to byť e, úžasný e, vzor rozumu, alebo to môže byť obraz upratený, upradený z modlitby. Dôležité je, aby sme zachovali kozmopolitný pohľad na svet a aby sme e, sa starali o seba aj medzi generáciami, aby sme všetkých ľudí brali ako rovnocených občanov. A takto by sme ako občania Európskej únie, ktorí chcú budovať skutočnú úniu spolu, a ktorí sa chcú presunúť s tmy do svetla a dosiahnuť niečo, čo bude hodné tej Friedrichovej Schillerovej mm, básne a mohli by sme ju premenovať na ódu na slobodu. Ďakujem pekne, pán prezident Higgins, za vašu úžasnú reč, úžasný prejav. Ja Um, Nepamätám sa, že kedy e, bol tu naposledy nejaký e, prezident, ktorý mal takýto prejav. Ja musím povedať, že ja som ho počúval značením ale jednu vec vám môžem povedať, že čo sa týka Írska, e, keď Írsko je krajina, má takéhoto úžasného lídra. Ďakujeme pekne, dodali ste nám ohromne veľa odvahy.